Podobne aj pani e, Gabriel Preuss bude nahrádzať pani Gebhardt. Sú voči tomu týmto návrhom námietky. Takže to, to sme prijali.